prešli k e, programu dnešného rokovania, k ďalšiemu bodu. E, definitívny e, program vychádza z zasadnutia konferencie predsedov zo 6. decembra, bol zverejnený. A teda by sme postupovali podľa neho. Nastupuje